Vamos a empezar la, la sesión. Buenas tardes a todos y a todos. Dobre popoludne, dámy a páni. Eh, páni, navrhujem, aby sme začali s našim stretnutím. V prvom rade schválime zápisnicu zo 4. a 5. mája 2015. Máte námietky? Poznámky? Zdá sa, že tomu tak nie je, takže zápisnice sú schválené. Predsedníctvo sa nerozhodlo, či body 5 alebo 6 by sa mali finalizovať dnes, takže budú odložené. Neskôr dostanete ďalšie podrobné informácie a teraz pristúpime k výmene názorov s Jose Manuelom Fernandešom o rozpočte na rok 2016. Európska komisia 27. maja publikovala návrh tohto rozpočtu. Som si istý, že pán Fernández mal s tým plné ruky práce. Táto rozprava je vynikajúcim tou príležitosťou, aby výbor pre zahraničné veci sa mohol vyjadriť k tomu, či je dostatok e, zdrojov pridelených na aktivity OSN vo svete a je to možno taká prvá ochutnávka toho, ako budú vyzerať rozpravy v tomto finančnom roku. Dôležité je, aby sme pridelili dostatok prostriedkov, aby EÚ mohlo konať nezávisle. A teraz dostane slovo pán Fernández. Podeli sa s nami o svoje dojmy a vysvetlí nám rozpočet na rok 2016 a rozpočtový postup. Ďakujem. Um, mám otázku k Turkmenistanu no a k odloženiu tohto bodu. Ja som jedným z tieňových správodajcov, hovorí pán Betiny. Chcem sa teda spýtať, aké sú dôvody, že sa to, tento bod odložil. Dokedy? Mohli by ste nám k tomu povedať niečo viac? Chcem, chcel by som vidieť dôvody, prečo sa odložil tento bod. Ďakujem. ¿Quiere usted, señora? Bueno, yo, eh, la... Chce sa k tomu niekto vyjadriť? Ak nie, chcem povedať, že podľa našich informácií koordinátori nemali čas si to prediskutovať poriadne, bude sa o tom hovoriť až budúci týždeň, ale nie sme si ani istí, kedy bude nový dátum prediskutovania sa tejto veci vo výbore. Vieme len to, že sa to odkladá. Ďakujem, pán predseda, za informáciu. Ospravedlňujeme sa, dodáva pán predseda, predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. Ja som chcel urobiť prezentáciu našich usmernení, ale takisto, pretože minulý týždeň 27. komisia predložila návrh rozpočtu. Vo všeobecnosti máme tu cieľ 3E, malé a po, e, stredné podniky, podniky vo všeobecnosti a zamestnanosť a takisto podnikateľský duch, ale takisto tu predkladáme otázku vnútornej a vonkajšej solidarity ako prioritu. To znamená, že rubrika 4 je rubrika, ktorú podľa našich usmernení schválených na plenárke považujeme za veľmi dôležitý bod. Máme tu aj ďalšie, ďalšie veci, ktoré sme dali do, uznesne, do uznesenia, ale v podstate by mali byť úplne normálnou vecou. Pripomíname komisii a rade, že je potrebné rešpektovať kompromis, záväzky, ktoré máme a viacročný finančný rámec. To znamená, že musíme rešpektovať kompromis, ktorý sme dosiahli a zároveň musíme poskytnúť dostatok peňazí na záväzkové platby a takisto, keď hovoríme o tých nevyužitých marežiach, čo to znamená? To prijatie nariadenia má za následok, že tu máme nový článok, článok 14. Ten hovorí o tom, že nepoužité peniaze, to nie sú peniaze, to sú záväzkové peňažné prostriedky a ak ich v jednom roku nevyužijeme, tak pôjdu do globálnej rezervy, do tej marže a potom budú môcť byť využité najmä na rast, zamestnanosť a podobné veci. A toto musíme vždy neustále opakovať, pretože rada nechce využívať tieto usporené e, prostriedky a chce znížiť ešte viac rozpočet, ktorý je už teraz nízky. A nechce prijať tento rámec v tejto forme s touto flexibilitou, s touto flexibilitou, ktorá umožňuje využívať ďalej nevyužité úsporené peniaze. Pripomínam ešte, že 4. jún je lehota na predkladania, predkladanie pre prípravných um, činností, teda návrhy na návrhy pilotných projektov. 17. jún je e, lehota na stanoviska a 3. september predkladanie pozmeňovacích návrhov vo výboroch a v politických skupinách po polovici e, septembra. E, máme pozmeňovacie návrhy k oktobrovej, e, k oktobrovej rezolúcii. Potom koncom septembra budeme hlasovať o pozmeňovacích o návrhoch 28. oktober plenárka a tak ďalej. A e, takto teda vy, vyzerá kalendár. Návrh komisie. Hovorím teda o návrhu komisie rozpočtu z 27. mája z minulého týždňa. Musím povedať, že vo všeobecnosti je návrh pozitívny. Pozitívna je tá, aj tá kapitola 4, rubrika 4, globálna Európa. Vidíme, že komisia sa snaží rešpektovať kompromis, to som vlastne chcel povedať na začiatku. A vďaka tomu napríklad došlo k zásadnému nárastu platobných rozpočtových prostriedkov 28,5%, ale takisto aj záväzkových platobných prostriedkov. Keď hovoríme o záväzkoch, v návrhu komisie je navýšenie prostriedkov na nástroj susedskej politiky 4,9% a pokiaľ ide o ďalšie programy, napríklad fond záruk pre e, externé činnosti. Tam máme dokonca vyše 60-percentné navýšenie v porovnaní s pred rokom, teda s rokom 2015. Takisto je tu navýšenie Eh, ďalších programoch, napríklad eh, Instrument for Nuclear Safety Cooperation. Takisto sme eh, navýšili zásadným spôsobom platobné rozpočtové prostriedky. Takisto nástroj pre, susedské, pre susedskú politiku. Ďalej 33 0,7 e, externá záruka 78,1 e, a mechanizmus e, civilnej ochrany 44 a nástroj pre stabilitu mieru 35,2 UAV 29,3 To znamená, že sú tu naozaj e, veľké navýšenia rozpočtových prostriedkov, ale musím byť aj realistický. Tento návrh ide správnym smerom, ale je potrebné pripomínať, že je hamba, že v rubrike 4 kvôli omeškaným platbám sme zaplatili 1,7 milióna eur v roku 2015, e, teda v minulom roku, v roku 2015 možno budú problémy pokračovať a v roku 2016 budeme už musieť túto otázku vyriešiť. A preto hovorím, že návrh rozpočtu komisie ide dobrým smerom, pretože sa e, investujú finančné prostriedky do tých e, platobných Um, finančných prostriedkov. Môžeme žiadať len to, čo je možné. Potom, pokiaľ ide o priority v tomto rozpočte, chcel by som vedieť, aký názor má tento výbor na e, to, aké priority by sa mali zvoliť. E, chcem si vás vypočuť, chcem si vypočuť váš názor. My sa chceme snažiť najmä o realistický rozpočet. Chceme rozpočet, ktorý bude rešpektovať kompromis a takisto chceme rozpočet, ktorý bude správnym spôsobom reagovať na priority, ktorý pokrie priority. Takže vypočujem si teraz vaše názory a potom ich zohľadním pri príprave. Ďakujem. Señor Fernández, seguro que le van a... Ďakujeme, pán Fernández. som si istý, že kolegovia vám popoludní dajú všetky informácie, ktoré potrebujete. Pán Preda, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať pánovi Fernandešovi za to, že zrealizoval ten dialog s komisiou o návrhu rozpočtu a chcem takisto vyjadriť uspokojenie s tým, navýšením prostriedkov e, platobných aj záväzkových rozpočtových e, prostriedkov, najmä v kapitole 4, ktorá sa týka zahraničnej činnosti a politiky EÚ. Som presvedčený o tom, že aby Európska únia mohla byť naozaj silným hráčom na medzinárodnej scéne, musí sa vybaviť dostatočnými finančnými prostriedkami a preto e, nové rozpočtové prostriedky v návrhu komisie naozaj vítame a chcem ešte zdôrazniť, že je veľmi dôležité navýšiť platobné rozpočtové prostriedky, pretože tie e, financujú nástroje EÚ, ktorými EÚ e vlastne posilňuje stabilitu a mier. Niektoré činnosti boli pozastavené v nedávnej dobe z finančných dôvodov. Takisto si myslím, že činnosť e, výboru AFED za minulé mesiace dávala prioritu najmä politike susedstva na východe aj na juhu. Takže nástroj pre európsku politiku susedstva podľa mňa by mal dostať dostatok finančných prostriedkov, tak aby sme mohli podporovať štáty, ktoré nás obklopujú, s ktorými susedíme, a ktoré čelia naozaj obrovským výzvam teraz. A takisto rozpočet na tento rok musí reflektovať to, čo ehm, chceme robiť pre demokraciu a ľudské práva v susedných štátoch EÚ. A ešte ďalej, samozrejme. A ešte jedna stručná otázka pre pána Fernandeša. Ako na to zareaguje rada? Respektíve, ako doteraz reagovala? Sú tu nejaké signály? Či budú určité platby ktoré sa mali realizovať ešte v rámci predchádzajúceho rozpočtu, odblokované. A potom ešte čo sa týka finálneho rozpočtu, je tu naozaj šanca naozaj podporiť tú našu e, politiku susedstva na východe a na juhu? Merci, monsieur le président. Merci aussi. Teraz pani Gomeš, nech sa páči, ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj pánovi Fernandešovi za správu za úvod. Ja teraz hovorím v mene pána Sigmantesa, tieňového spravodajcu mojej politickej skupiny. Nemohol dnes prísť. My by sme chceli zdôrazniť, že e, si myslíme, že by bolo užitočné, keby komisia na ďalšie roky nám predkladala návrhy rozpočtov skôr, oveľa skôr v prebiehajúcom roku ako doteraz, aby sme sa mohli zabezpečiť, ubezpečiť o tom, že stanovisko nášho výboru mm, bude relevantné. Myslíme si, že rozpočet musí zabezpečiť, aby Európska únia mohla zohrávať svoju úlohu ako globálny hráč. Je potrebné reflektovať globálne priority a je potrebné, aby rozpočtové prostriedky boli alokované podľa toho a preto vlastne prišiel medzi nás aj pán Fernández, aby si nás vypočul. Moja politická skupina sa domnieva, že je dobré, že tu máme 5,6-percentné zvýšenie na, um, na okruh 4 v prvých rokoch viacročného finančného rámca sa robili totiž zásadné škrty. No a takisto súhlasíme s tým, aby Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva e, naďalej mal centrálnu úlohu pri šírení európskych hodnôt. A pokiaľ ide o nástroj stability a mieru, e, vidíme, že e, sa zaoberá veľmi konkrétnymi veciami Ukrajinou, Sahelom, Mali, Nigerom takisto sírskou krízou. Avšak nevidíme tu, že by sa riešil stredomorský región, najmä situácia v Líbii. Moja skupina sa preto domnieva, že to, čo máme e, tu na papieri, nie je dostatočné. A pokiaľ ide o e, zvýšenie vo výške 4,9 pre nástroj e, politiky susedstva. To podľa nás nie je dostatočné zvýšenie rozpočtových prostriedkov. Sýria a Ukrajina samozrejme sú prioritami, ale nevidíme tu, um, že by boli nejaké plány riešiť uh, situáciu v Líbii a problémy, ktoré z nej vyplývajú. Takisto je dôležité, aby sme nadalej mali finančné prostriedky na podporovanie mierového procesu na Blízkom východe. I keď teda neviem, kde, kde je ten proces, kde sa nachádza, ale mali by sme mať možnosť e, poskyt, podporovať Andru a takisto palestínsku samozprávu. A to, čo k tomu sa tu uvádza v návrhu rozpočtu, nie, nestačí aby sme e, riešili a aby sme pokryli skutočné potreby, e, ktoré teraz súčasne programy majú a preto žiadame, aby to bolo opravené v, návrhu, v konečnom návrhu rozpočtu. Señor Fernández, no hay más peticiones de palabra, si quiere usted responder. Y... Ďakujem. Už nie je viac žiadosti o slovo. Pán Fernández, teraz ak by ste chceli, môžete odpovedať. Ďakujem. My sme prijali usmer... my príjmeme konečne usmernenia, keď vlastne komisia predloží návrh rozpočtu, tak sa to vždy robí a teraz prebehne čítanie na rade a potom v parlamente prebehne parlamentné čítanie. Často sa robí potom ešte prepracovanie návrhu rozpočtu komisie, ale v tejto fáze ja neviem ešte, aké sú priority rady. Zvyčajne je to tak, že rada nenavyšuje jednotlivé riadky, ona robí skôr škrty, najmä e, pokiaľ ide o projekty komisie a plány komisie. A pokiaľ ide o politiku susedstva e, na východ a na juho do EÚ, v návrhu pre e, južné susedstvo navrhujeme navýšenie platobných rozpočtových prostriedkov a to je naozaj obrovské navýšenie 190 7,3% a pre zvyšok 136,7% v platbách. Čiže to je naozaj obrovská priorita, keď je, e, musíme investovať a na platby dáme toľko peňazí, koľko bude treba. Pokiaľ ide o záväzkové a platobné rozpočtové prostriedky, nemôžeme žiadať aby um, inštitúcie dali dostatok peňazí k dispozícii. Um, o to predsa nemôžeme žiadať, to je absurdné. Keď uh, si stanovíme záväzky, musíme, musia potom nasledovať príslušné platby. To predsa má, má byť logický dôsledok toho, ale niekedy uh, komisia skladuje aj rozpočet s tajnou nádejou, že sa, že sa nebude plniť v takejto forme. Uh, My teda nastojíme na tom, aby bolo dostatok peňazí, ale ak bude všetko prebiehať v poriadku, tak nebudú problémy, pretože ako som povedal, platobné rozpočtové prostriedky sú vlastne logickým výsledkom záväzkových rozpočtových prostriedkov. Pokiaľ ide o platby pre nástroj politiky susedstva, tam sa predpokladá navýšenie o 34,1%, záväzky o 4,9%. Ale pokiaľ ide o záväzkové rozpočtové prostriedky, tam musíme postupovať zodpovedne, pretože ak záväzky sú zvýšené o veľký podiel, tak a, a nie sú dosť dostatočne navýšené platby, tak potom riskujeme problém, ktorý nebudeme vedieť vyriešiť. Pokiaľ ide o e, Stredozemné more, stredomorský región, to je v ďalšom okruhu, napríklad v trojke, nástroj e, flexibility 124 miliónov, teda viac ako je marža, marža na otázky azylu, migrácie a krízy stredomorskom regióne, ale toto nie je v okruhu 4. Ja si počkam ešte na vaše ďalšie pripomienky a potom bude nasledovať ten boj, ktorý máme vždy, najmä s hradou. A keď hovorím o e, rešpektovaní kompromisu, tak hovorím o rešpektovaní viacročného finančného rámca a o tom, že keď máme určité záväzky, tak e, musíme k tomu schváliť aj primerané platobné rozpočtové prostriedky. V okruhu 4 sme mali e, dočinenia s úrokmi z omeškania, nezaplatili sme mnohé faktúry a potom sme vlastne zbytočne vynaložili 1,7 milióna eur kvôli tomu, že sa že tam boli e, naakumulované tie e, nezaplatené faktúry a to je naozaj neakceptovateľná situácia. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Dúfam, že názory tohto výboru budú užitočné. Keďže sme odložili body 5 a 6, navrhujem, aby sme teraz odložili stretnutie až do štvrtej, kedy budeme hovoriť o európskej susedskej politike, takže táto schôdza je odročená až do štvrtej hodiny.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

nationale élection, voilà, vous êtes obligé, c'est notre proportionnel, national proportionnel, notre proportionnel, two member of national party. So not not the year. So you the strength, I am not member of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

der übrigens nie personalisiert, sondern never. I discussed this, uh, this department, one of the secretary general of Parliament, about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

Budeme sa teraz e, ďalej venovať e, skúmaniu pozmeňovacích návrhov. 663 ich konkrétne bolo k tejto správe. To dokazuje pluralitu Európskeho parlamentu. Dám slovo pánovi Kukanovi, aby nás oboznámil s jeho stanoviskom k pozmeňovacím návrhom a taktiež e, k tomu, ako sa stavia k ďalšej práce na tomto um, bode. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som sa poďakovať kolegom za ich veľký záujem o túto správu, čo malo za následok 663 pozmeňovacích návrhov. A to poskytuje dosť zaujímavé čítanie. Spracoval som správu okolo niekoľkých hlavných myšlienok, eh, ktoré som už spomenul. Politika susedstva by mala byť strategickejšia a mala by byť postavená sama na sebe mala by byť poznačená demokraciou, podporou princípov právneho štátu, ľudských práv. Toto by malo byť kľúčovým jadrom tejto politiky. Musíme zaujať diferencovanejší, flexibilnejší a lepšie nastavený rámec pre túto politiku. Musím sa sústredovať na posilnenie aspektov bezpečnosti tejto politiky, berú do úvahy regionálnu integráciu eh, v rámci politiky susedstva a taktiež musíme obsiahnuť aj susedov našich susedných krajín. Teší ma, že všetky tieto myšlienky sú potvrdené aj v pozorňovacích návrhoch. Iba niekoľko pozorňovacích návrhov je v rozpore s všeobecným znením návrhu správy. Teda ešte raz ďakujem kolegom za ich záujem a za pozitívny prístup k tejto správe. Chcel by som opäť zdôrazniť, že môjim cieľom je dosiahnuť stručnú, stručnú správu, ktorá e, sa dostane priamo k veci. Takýto prístup e, chcem zaujať aj v spracovaní pozmeňacích návrhov a v vypracovaní kompromisných návrhov. Preto by som vopred e, chcel povedať kolegom, že podporíme všeobecné smerovanie mnohých pozmeňovacích návrhov, ale často bez toho, aby som ich eh, presne skopíroval v ich znení. Teda obsiahnem zmysel a význam bez toho, aby som použil presné ich znenie. Ako už bolo spomenuté v minulosti, táto správa by sa mala sústredovať na politiku susedstva Európskej únie a nie na konkrétne krajiny. Preto nebudem spomínať alebo hodnotiť situáciu v konkrétnych krajinách v samotnej správe Okrem toho by som rád prenechal viac priestoru myšlienkam a návrhom, ktoré sa týkajú politiky sústredstva ako takej. Chcel by som požiadať kolegov, ktorí predkladali pozmeňovacie návrhy k iným správam, pôvodne, že ich žiaľ nebudem môcť v plnej miere zapracovať. A teraz, čo sa týka konkrétnych návrhov, prvých 12 odsekov správy sa týka všeobecných sústredení a toto by som chcel zachovať e, naozaj takom všeobecnom znení. Chcem podporiť tých, ktorí zdôrazňujú strategickú povahu politiky susedstva. Taktiež e, sa pokúsim zapracovať také návrhy, ktoré sa týkajú otázok medzinárodnej legislatívy, územnej celistvosti a taktiež e, zvrchovaných rozhodnutí susedných krajín. Tiež sú tu pozňovacie návrhy, ktoré žiadajú o koncepčné rozdelenie politike susedstva na dve dimenzie, na južnú a východnú, konkrétne pozniecí návrh skupiny ALDE. Aj keď chápem túto požiadavku, moje stanovisko je také, aby sme zachovali jednotný politický rámec politiky susedstva a posilnili koncept vo väčšej diferenciácii v rámci eh, jednotlivých eh, oblastí susedstva. Keď hovorím o vytvorení eh, viacerých úrovní spolupráce v odseku 5, Mám na mysli diferencovaný prístup, ktorý podporujem v celej tejto správe. Tiež súhlasím, že by sme mali spomenúť jasnejšie náš záujem a nielen e, spoločné priority v tom, keď definujeme ciele tejto politiky. Okrem toho navrhujem strategickejší a politickejší prístup k tejto politike tu je aj výzva vytvoriť posty dvoch mimoriadných eh, spolnomocnicov pre oblasti susedstva a toto chcem zachovať v správe. Súhlasím s mnohými kolegami, ktorí poukazujú na potrebu väčšej koherentnosti medzi spoločnou eh, bezpečnosťou obranou politikou, zahraničnou eh, politikou a politikou susedstva, ale Chcem upozorniť, že tieto otázky už sú spomenuté v odseku 21, keď si pozorne prečítate znenie správy. V odseku 8, kde sa hovorí o donoroch a ich koordinácii, zaznamenal som viacero poznesí návrhov, ktoré sa týkajú MICI, teda investičná koordinácia v Južnom stredomorí. Toto bude musieť pozornejšie preskúmať eh, teda celú túto iniciatívu Ďalej druhá časť správy hovorí o pretvorení politiky susedstva. Väčšina pozmiacich návrhov sa týka aj hlavného smerovania správy. Nemám s nimi nejaký závažný problém, okrem návrhov, ktoré spomínajú prístup menej za menej. Tu totiž nevidím potrebu podporovať takýto prístup. Čo sa týka odseku 13, ktorý hovorí o rozličných konceptoch sústavstva, politiky a politiky rozširovania a ďalej článku 49 e, zmluvy o fungovaní EÚ. Tu budem trvať na tom, aby sa um, oba tieto články spomenuli v tomto odseku. E, čo sa týka podpory demokracie, reformy súdnictva a taktiež vytvárania kapacity v týchto krajinách, tiež nevidíme um, žiadne ďalšie problematické návrhy do veľkej miery ich zapracujem, aj tie, ktoré sa týkajú slobod a práv. Mm, taktiež sú to pozmeňujúce návrhy, ktoré podporujú princípy e, dobrej štátnej správy, budovania štátu v rámci politiky susedstva. Domnievam sa, že táto pasáž taktiež môže obsahovať e, aj odvolávku na práva žien a detí, ktoré sa objavili v mnohých pozmiacich návrhoch. Čo sa týka diferenciácie a kondicionality ani tu nevidím nejaké závažné problémy. V odseku 18 by som sa držal podmienenosti na základe pokroku v reformných procesoch a mm, taktiež prístupu e, založeného na európskych hodnotách a prístupu viac za viac. Dimenzia bezpečnosti je taktiež významnou súčasťou tejto správy. Chcem oceniť tieto pozmiece návrhy, ktoré hovoria o spomenutí terorizmu, organizovaného zločinu, taktiež efektívnosti e, riadenia krizového manažmentu, ako aj väčšej koherentnosti s politikou a stratégiou bezpečnosti. Pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú do riešenia zmrazených konfliktov, sa budú tiež musieť spomenúť v osobitných odsekoch. Ale chcel by som vypustiť z tejto pasáže otázky pristahovalectva, pretože si myslím, že je to o mnoho širší koncept ako len e, koncept bezpečnosti, taktiež by som nechcel spomínať e, konkrétne misie a operácie EÚ. Čo sa týka regionálnej spolupráce, kde ide o susedné krajiny našich susedných krajín, je tu mnoho pozitívnych myšlienok v návrhov, ktoré sa pokúsim zapracovať v kompromisných návrhoch, avšak opäť by som sa chcel pokúsiť e, nespomínať konkrétne krajiny alebo regióny v susedstve EÚ. Pokiaľ ide o spomenutie zvrchovaných rozhodnutí partnerských krajín, podporím tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré to obsahujú. Posledná pasáž sa týka politických cieľov a nástrojov. Tu som chcel pomenovať e, prioritné sektory spolupráce a spoločného angažovania. Nechcel som byť príliš reštriktívny. ale nechcem vyvolať dojem, že všetko vnímame ako prioritu, pretože to tak nie je. Preto to pozorne prediskutujeme s tieňovými stravodajcami a predložím na vrhy po forme kompromisných návrhov, najmä čo sa týka článkov 31 a 32. Tiež si uvedomujem, že otázka slobody pohybu, ale pristahovalectva bude veľmi citlivá a pokúsim sa do veľkej miery zapracovať väčšinu poznacích návrhov v tejto pasáži, ktoré sa ich týkajú. ešte na záver, ak dovolíte, pán predsedajúci, chcem sa poďakovať kolegom za ich záujem. Budem v úzkom kontakte s kolegami, s tými spravodajcami, čo sa týka kompromisných návrhov. Tie budú onedlho hotové. Teším sa na diskusiu a veľmi ochotne odpoviem na akékoľvek otázky a poznámky. Ešte posledná veta. Vzhľadom na to, že 663 pozmeňovacích návrhov bolo predlužených, je naozaj veľmi ťažké uspokojiť všetkých. Možno teda niektorých bude musieť sklamať. Chcem vás ešte požiadať, aby ste netrvali e, na e, veľmi podrobne e, rozpracovaných zneniach niektorých otázok. Obávam sa totiž, že v priestore správy na to nebude miesto. Ďakujeme pekne, pán Howitt. Ďakujem. Chcem ospravedlniť mm, kolegu Andrew Kristela, ktorý je tým spravedacom spolu s pánom Kukatom a nemôže tu byť dnes prítomný, preto ho zastupujem. Ja som už spolupracovala s pánom Kukanom, veľmi si ho vážim. Myslím, že aj na mm, tejto správe odvádza vynikajúcu prácu a robí dobre meno aj tomuto výboru, aj celému Európskom parlamentu. Z nášho pohľadu môžem povedať, že my sme vnímali tých 663 pozícií návrhov skôr ako pozitívny signál záujmu o politiku susedstva a o snahu revidovať túto politiku tak, aby bola efektívna a úspešná. Tieto pozmeňovacie návrhy vnímame tak ako spravodajca Eh, do veľkej miery eh, ako podobné. Nie sú tam nejaké zásadné rozdiely v stanoviskách a preto si myslíme, že v rokovaniach a kompromisných návrhoch eh, bude dobrý základ pre konsenzus. Čo sa týka konkrétnych bodov, ktoré chcú presadiť socialisti a demokrati v tejto správe, a viem, že spravodajca o nich veľmi dobre vie, Nechceme, aby vznikol dojem, že hodnoty a záujmy sú odlišné, pretože nie sú tie hodnoty, ktoré považujeme za dobre pre Európu, považujeme za rovnako dobre aj pre krajiny v susedstve Európskej únie. Nebudeme sa tváriť, že máme nejaké záujmy, ktoré by boli v rozpore s našimi hodnotami. To je e, podľa nás nezmysel a chceme, aby sa to e, jasne odzrkadlilo aj v znení, že záujmy a hodnoty idú ruka v ruke. E, tiež chceme väčšiu mieru konvergencie medzi politikou susedstva, e, obranou politikou, bezpečnostnou politikou e, a bezpečnostnou politikou. Sú to totiž politiky, ktoré sú prepojené, ktoré využívajú všetky nástroje, ktoré má k dispozícii Európska únia, tak aby sme čo najefektívnejšie podporovali spoluprácu s našimi susednými krajinami. A preto tieto politiky by sa nemali vnímať ako nejakým spôsobom oddelené alebo osobitne fungujúce súvisia navzájom. E, taktiež, čo sa týka e, niektorých hlavných dôvodov, niektorých závažných problémov, spomenul pán Kúkan už otázky pristahovalectva a v Stredomoria, myslím, že dosť ťažko sa im budeme vyhybať v takomto kontexte. Myslím, že je vhodné spomenúť, že to v správe rozhodne máte našu podporu e, v vašom úsilí získať priestor pre kompromisy Chceli by sme, aby sa väčšia pozornosť venovala hľadaniu skutočných príčin eh, týchto problémov a aby sa neriešili len symptómy. Súvisia s tým rôzne iné aspekty, nielen presťahovalstvo ale Po štvrté, naša skupina chce, aby sa spomenulo dôraz na eh, komunikáciu a viditeľnosť Domnívame sa, že v súvislosti s politikou susedstva je potrebné na to poukázať. Máme mnoho dobrých politických prístupov, ale nie sme schopní ich hodným spôsobom predať verejnosti. Niekedy naše partnerské krajiny o nich nie sú dobre informovaní a je tu mnoho čo naprávať z našej strany. A po piaté, chceme, aby výhľadky na členstvo boli otvorené eh, krajinám, ktoré sa o to chcú snažiť. E, to sa tu hovorí ťažko v týchto časoch, e, keď e, tu padnú jakási únava z rozširovania a je tu snaha zabrziť proces rozširovania, ale toto nie je prístup, ktorý predstavuje Európsky parlament. Musíme to vnímať realisticky, nesmieme vyvolávať dojem, že rozšírenie sa môže podariť už zajtra, ale musíme vyslať signály tým krajinám, ktoré sa chcú uberať európskou cestou, že chceme ich privítať skôr alebo neskôr chceme ich na tejto ich ceste podporiť. Ešte, čo sa týka môjho osobného pozmeňovacieho návrhu, nie len v mene kolegu Kristelu, dúfam, že budeme veľmi zretelní v otázkach ľudských práv, tak aby eh, boli eh, tieto vyjadrenia jednoznačné, takže aby nevznikal dojem, že sa oni tam nejakým spôsobom rokovať a že sú tam možnosti na ústupky. Myslím, že čo sa týka ďalej prístupu k občianskej spoločnosti a k hnutiam mimovládkam, tam, kde dochádza k procesu politického prerodu, eh, tak aby eh, sa tieto sily spoločnosti stali súčasťou tohto procesu. My síce hovoríme, že podporujeme demokraciu, snažili sme sa napríklad eh, v súvislosti s arabskou jarou v tamojších krajinách presazovať aj integráciu takýchto subjektov. Ja chápem, že nechcete spomínať správy žiadnej konkrétnej krajiny, ale celkovo si myslím, že by sme mali pomáhať nielen politikom, ktorí sú aktuálne pri moci, ale aj eh, potenciálnym politikom do budúcna v daných krajinách. A eh, ďalej, čo sa týka mojich eh, vlastných pozmeňujúcich návrhov, chcem upozorniť, že mnoho členov v tomto výbore a v Európskom parlamente hovoria o význame zahraničnej politiky, spoločnej bezpečnostnej politiky a potom musíme skonštatovať, že v našom vlastnom susedstve úplne zlyhávame. Nemáme príliš silné ciele vo vzťahu k iným krajinám a regiónom, ale musíme si uvedomiť, aký signál tým vysielame našim partnerom, keď musíme hrať eh, sekundárnu úlohu v našom susedstve, pretože nie sme schopní, nemáme dostatočnú silu alebo vôľu presadiť sa v takýchto kľúčových situáciách. Toto si musíme uvedomiť. Politika susedstva je testom Um, európskej politickej vôle a sily európskych záväzkov. Toto by sa v dokumente tiež malo objaviť podľa môjho názoru. Dúfam, že som týmto nejakým spôsobom obohatil túto diskusiu. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s pánom Kukanom, ďal, s ďalšími teňovými spravodajcami, že budeme pracovať konstruktívne na kompromisných pozmeňovacích návrhoch a že výsledkom bude uh, silná správa a na ktorej sa budú môcť dohodnúť všetky skupiny. Ďakujeme pekne. Ďalší rečník. Hlasovania. E, ja si myslím, že rozsah, do ktorého sa zaujímame o európsku susedskú politiku, rozsah, do akého je to zaujímavé pre nás všetkých, je zrejmy, keď sa pozrieme, koľko je pozmenujúcich návrhov. Úloha Európskej únie sa zvyšuje, preto musíme byť efektívnejší a plniť si záväzky pri zabezpečovaní stability v našich vlastných krajinách, nie len pri v našom susedstve. Ďakujeme, pán Kukan, za túto správu. Pre nás, by to bol, pre nás to bol dôležitý podnet na plodné uvažovanie a dôležitý zdroj možných rokovaní, ktoré možno z nich vzídu kompromisy. Musíme nájsť skutočný rámec celej tejto situácie. Zdieľame váš názor, že priveľa sústreďovania sa na jednotlivé krajiny by mohlo mať za dôsledok situáciu, keď sa nám e, zahmlí celkový obraz a zásady, ktoré tu chceme presadiť, takže je skutočne dôležité, aby sme zadefinovali ciele, preto skupina ECR sa zameriava na nasledujúce. Situácia na východ, kde vieme všetci o konflikte na Ukrajine, o ruskej agresii na území Ukrajiny a potenciálne nebezpečenstva a eskalovanie tohto konfliktu. Treba urobiť maximum, aby sme posilnili Ukrajinu, pretože situácia Ukrajiny je podobná situácií aj ďalších krajín na východ od našich hraníc. To je vec číslo 1. Druhá vec, pozmeňujúci návrh 71. Tu platí všeobecný princíp a v kompromisoch by sme sa na ne mali zhodnúť. A to má svoju závežno, závažnosť, aby bolo možné zaručiť suverenitu tých krajín, ktorí sú partnermi e, žijú v našom susedstve. Pre nich je to dôležité a pre nás tiež, pokiaľ ide o nezávislosť prijatých rozhodnutí. A teraz budem hovoriť o území mimo Európy, na juhu, teda je to južný rozmer politiky susedstva. V bode 1c sa sústreďujeme na prepojenie medzi stabilitou krajín ktoré sú na juhu Európy a situáciou, ktorá vznikla po konfliktoch spolu so situáciou e, pristahovalecov v Európe. Ko- koreň problémov sú pravdepodobne hospodárske rozdiely medzi severom a juhom a dlhodobo to znamená, že situácia s pristahovalcom v Európe bude práve definovaná tým, čo sa deje na juhu od nás. Nedávne problémy vyplynuli práve z tých konfliktov, ktoré sa e, nevyriešili v tomto regióne. A preto si myslím, že európska politika susedstva by mala sa zmieniť o tomto aspekte, o občianských vojnách a ďalších aspektoch politiky v týchto oblastiach sveta. A v neposlednom rade chcem spomenúť niečo pre nás veľmi závažné, a je to v pozmeňujúcom návrhu 323. Ide tu o vhodný prístup k sociálnym cieľom, cieľom, ktoré sa týkajú sociálnej spoločenskej zodpovednosti. Hovoríme veľa o demokracii a podobne, ale jedna z hlavných víziev pre juh, južné oblasti pod Európou, je umožnenie slobody kresťanským komunitám. Ak chceme hovoriť, že Európska únia je zodpovedná za všetky menšiny, za všetky skupiny, ktoré sú v ťažkej situácii alebo e, zraniteľné skupiny, určite zlyhame, určite to nesplníme. Musíme totiž e, naozaj aj kresťanské komunity pridať medzi tie zraniteľné. Kresťanstvo vychádza z našich hodnôt, z našej histórie a z očakávania miliónov Európanov ktorí za ostatné roky sa vyjadrili k týmto obavám a niektorí z nich veľmi nahlas a razantne. A urobíme maximum, aby sme zabezpečili, že tieto prvky, tieto aspekty, ktoré som spomenul, by mali byť zapracované do kompromisných návrhov a by tak záverečný text reflektoval nielen názory našej politickej skupiny, ale aj celého Európskeho parlamentu. Ďakujeme. Pán Lestraviče má slovo. Máme tu veľa ľudí prihlásených, takže každý dostanete iba dve minúty. Ďakujem vám. Pokúsim sa krátko, hovorí pán Auštrevičius. Dotknem sa záležitosti spoločnej dôležitosti. Edward Kukan um, dostal naozaj veľkolepú úlohu, pretože územia našich susedov sú obrovské, sú odlišné, majú odlišné systémy problémov a týka sa to takmer polovice európskej populácie, dotýka sa to. A myslím, že by sme mali hovoriť o tom, že tieto krajiny sú odlišné, ale nesmieme ich diferencovať, príliš zdôrazňovať tieto rozdiely. Nechceme juh a východ postaviť oproti sebe, ale oba e, tieto regióny sú našimi partnermi. Treba si do úvahy základné rozdiely, ktoré existujú, pretože je tu odlišná geografická situácia. Preto by som nebol taký pasívny v tejto téme budovanie kapacity v súvislosti s politikou susedstva. A ja si myslím, že väčšina kolegov súhlasí. Niektoré inštitúcie, napríklad Endowment for Democracy, súvisia s tým, že viac kapacity by sa malo venovať týmto oblastiam susedstva, aby sme prišli s novými nápadmi od nich. A more for more je lepšie ako less for less. To je dobrá priorita. A ako sme nedávno hovorili, humanitárny pomoc krajinám susedstva by mala byť trošku iná ako rozvojová politika pre krajiny tretieho sveta a humanitárna pomoc pre nich. Takže politika susedstva by sa mala vnímať skôr ako hnací motor, nie ako pasívna analýza. Ale keď vezmeme do úvahy kompetentnosť pána Kukana, určite pri, dos, dospejeme k vynikajúcim kompromisom a završíme túto úlohu zdarne. Ďakujem. Ďakujem, pán eh, predseda. Bohužiaľ, rečníkovi vypadol mikrofón. Poprosíme o zapnutie mikrofónu. Ďakujem pánovi Kukanovi za pokus Mm, na novo e, sformovať túto veľkú výzvu a načrtnúť nejaké riešenie, výzvu, ktorú predstavuje európska susedská politika. Už pri predstavovaní pracovného dokumentu prebehla dobrá diskusia. On vlastne tam ešte raz e, veľmi dobre popísal ciele a nástroje európskej susedskej politiky. A povedal, že je potrebné ich Mm, poňať novým e, spôsobom na základe doterajšej kritickej analýzy. Všetci tu vo výbore sa asi zhodujeme v tom, že potrebujeme určité preformulovanie tejto susedskej politiky aj smerom na východ, aj smerom na juh. A pokiaľ ide o politické ciele, o stanovenie politických cieľov, možno, že v pracovnom dokumente to nie je tak jasne povedané alebo vyslovené, ale v podstate ide najmä o to, aby sa nadviazalo na strategické smerovanie a musí to dostať nejakú politickú víziu. Tie politické vízie sa musia opierať o vlastnú zodpovednosť, musia byť viditeľné, musí tu byť diferenciácia pre Európsku úniu a pre susedské štáty EÚ. Tu musí byť vlastne jasnejšie ohraničenie. A toho sa týka aj moja otázka. My sme sa snažili predložiť pozmeňovacie návrhy, ktoré by boli politicky koherentné pre východ aj pre juh. A ja chcem vedieť, ako hospodárske, politické, sociálne konanie, konanie v oblasti ľudských práv ako môžeme tieto naše postupy e, dobre diferencovať e, podľa jednotlivých susedských štátov a ako toto konanie štátov môže dobre sprevádzať e, Európska únia. No a my sme samozrejme ešte v tomto zmysle analyzovali pozmeňovacie návrhy 10, 16, 36 a 70. My nemôžeme hovoriť iba o susedskej politike ako takej, musíme si uvedomovať, že ona e, ovplyvňuje aj európsku zahraničnú politiku, obchodnú e, politiku, hospodárskú politiku a tak ďalej. Má, má vplyv na rôzne iné oblasti. Teším sa na spoluprácu s spravodajcom a ja verím, že sa dopracujeme k dobrým zmysluplným výsledkom. Ďakujem a teraz končím zoznam rečníkov a e, slovo dostane pán Meserik. Ďakujem, pán predseda. Dovolte, aby som tiež na úvod vyjadril poďakovanie spravodajcovi aj gratuláciu, pretože toto je naozaj veľmi ťažká úloha zlúčiť e, takéto diverzné politiky, takéto odlišné politiky. Budem hovoriť veľmi stručne. E, sú tu veci, kde sa naozaj zhodujeme plne. Sú tu takisto veci, E, ktoré idú určitým smerom, ako naznačil pán Kukan. Ja osobne podporujem napríklad ideu e, špeciálnych osobitných e, veľvyslancov, i keď tento, na, tento výbor má na nich odlišné názory. Ja tu mám dve otázky. Prvá sa týka princípu viac za viac, more for more. My sa zhodujeme na tom, že ak tento princíp budeme konzistentne uplatňovať a E, budú naň naviazané určité podmienky, určitá kondicionalita, tak ako hovorí odsek 8, tak by to mohlo stačiť na dopracovanie sa k výsledku. Ale čo je za myšlienkou less for less? Nie je to nič deštruktívne, je tam iba myšlienka, že ak konzistentne budeme uplatňovať politiku more for more a niektoré štáty zhoršia e, svoj výkon v oblasti ľudských práv, tak potom nemáme žiaden nástroj, ako to riešiť Čiže ten eh, prístup more for more má určité medzery. Takisto chápeme to, že diferenciácia v rámci susedskej politiky je odôvodnená, oprávnená a rozumná, ale musíme si takisto uvedomovať, že sú tu určité regionálne problémy, najmä v našom južnom susedstve a Únia pre eh, stredozemný región ako platforma pre mediteránne rozhovory musí byť oživená, pretože zatiaľ tento projekt e, funguje katastrofálne, ale mohlo by sa to nejako oživiť a preniesť do susedskej politike. Te, ďakujem a teraz e, má slovo pán Schaffhauser. Ďakujem, pán predseda. Podľa mňa pre e, politiku rozširovania musia platiť tri princípy. Poprvé, suverenita. Suverenita štátov tzv. komunitárne aky alebo aký EÚ nemôže porušovať túto suverenitu štátov, ktorá sa opiera o slobodu. To je veľmi dôležité, ak chceme úspešne viesť rozširovanie EÚ. Potom, pokiaľ ide o dokument pani Mogherini, ten zdôrazňuje, alebo mnohé dokumenty zdôrazňujú, že sme nevenovali dostatočnú pozornosť suverenite rôznych štátov. Náš prístup bol trošku imperialistický doteraz. Po druhé, chcem e, zdôrazniť, že musíme tu zachovať určité premostenie. Ja som z Alsaska a Alsasko 700 rokov patrilo Nemecku po, počas Ľudovita 14. potom e, začalo patriť Francúzsku. Alsasko je teraz súčasťou Francúzska, je ale dosť germanofónne alebo germánne, tak povedať. A to je práve jeho sila. A keby sa Alsasko malo rozhodnúť medzi Francúzskom a Nemeckom, no už, e, už toto e, bolo e, dôvodom dvoch svetových vojen. No a východ Ukrajiny tí takisto často dostávali e, takúto dilemu predložený. E, Ukrajina nemala dôveru k západu, ku Galícii a Stalin jej často mnohé veci nanúcoval. A preto v našej susedskej politike nemôžeme nanúcovať žiadnemu štátu, aby sa e, rozhodol E, medzi západom a východom. Už sme mali dve svetové vojny z, toho, z týchto dôvodov a nepotrebujeme tretiu. No a tretí princíp, prosím, neveďme vojny, aby sme niekomu nanúcovali demokratický systém. Demokratický systém sa buduje e, krok za krokom a neexistuje jediný model demokracie. A my sa niekedy snažíme vnúcovať práve jediný model demokracie. Často sú to politici, ktorí sami nie sú veľkými demokratmi a viesť vojnu, aby sme budovali e, demokraciu, to je zvrátená logika, totalitárna e, logika. Takže to sú tri princípy, ktoré by mali byť e, tu e, v tomto kontexte viac zdôraznené. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán, pán Palinkovič. Ďakujem pán eh, spravodajca, ďakujem pán predseda. Chcem sa ešte raz poďakovať za dobrú prezentáciu pána Kukana. On nám jednotlivé pozmeňovacie návrhy a ich zoskupenia hm, dobre predstavil, ale chcem poukázať ešte na jednu vec. Eh, načasovanie tejto správy bolo veľmi zaujímavé, pretože správa prichádza vlastne tesne po samite v Rige. E, správa je kritická, ale napriek tomu pozitívna, čo sa týka štátov, ktoré sa zúčastňujú na susedskej politike. E, je tu diferencovaný prístup k jednotlivým oblastiam. Po druhé, domnievam sa, že dôstojnosť politiky susedstva a globálna rola EÚ e to sú dve veci, ktoré vlastne teraz sú vystavené akejsi skúške, teraz sú testované a takúto nejakú myšlienku by som si želala na začiatku správy. No a teraz k medzinárodnému právu a e, k dodržiavaniu medzinárodného práva. Ide tu o fakt, že niektoré princípy by sme nemali asi presadzovať s príliš veľkou agresivitou. E, tu ide o politiku susedstva a Európska bezpečnostná stratégia momentálne práve podlieha revízii a niekedy v roku 2016 by takisto európska zahraničná politika by ma, e, mala byť e, ako si prehodnotená s touto stratégiou. Ja si myslím, že by sme mali využívať všetky prostriedky, ktoré sa osvedčili v procese rozširovania, napríklad Economic Governance, nástroj Economic Governance eh, v našom susedstve sa usvedčila takisto dbanie na stabilitu verejných financií v susedských štátoch. Eh, tieto nástroje zvýšili kvalitu eh, vzťahov a, a, a vývoja Komisár Hahn koncom roka e, dúfam predloží zlepšenú, e, upgradeovanú stratégiu. Ďakujem veľmi pekne ešte raz a veľa šťastia, veľa úspechov. Pán Pertele má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja sa domnievam, že hovoríme o veľmi dôležitej politickej výzve pre Európsku úniu. Ja som veľmi rád, že správa pána Kukana naozaj reflektuje zmenenú realitu v našom susedstve. Realita je teraz menej romantická, ako bola v minulosti, keď sme začali túto strategickú úvahu o tom, ako e, ďalej rozvíjať naše vzťahy so susedstvom EÚ. Susedné štáty EÚ dnes sú destabilizované, fragmentované a Predstavuje to pre nás veľkú výzvu. A s tým prichádza otázka, ako budeme organizovať veci na našej internej úrovni. Pred pár rokmi sme chceli zdôrazňovať naše hodnoty a princípy v prvom rade, ale dnes už otázka je naformulovaná inak. Hovoríme o diferenciácii a nie o tom, ako presadzovať alebo implementovať naše princípy a hodnoty. Správa Kukan podľa mňa je dokumentom o tom, ako e, posilňovať naše hodnoty a presadzovať naše hodnoty čo najviac, čo najlepším spôsobom za daných okolností. E, máme tu teda tú diferenciáciu, ale na druhej strane si musíme takisto uvedomiť, že väčšina štátov v našom susedstve sú štáty, ktoré ešte neukončili svoj prechod na demokraciu. A preto by som tu chcel vidieť viac dôrazu na tie kľúčové pragmatické prvky e, dobrého, dobrej správy a riadenia, good governance. Máme s našimi susednými štátmi veľa problémov, pretože e, vlastne good governance v týchto štátoch sa ešte nezakorenila, e, ich tranzícia k demokracii ešte neuko- nie je ukončená. Ja chcem spolupracovať s každým, kto má záujem o spoluprácu s nami, ak budeme mať spoločný záujem s inými štátmi. Yo quiero agradecer el trabajo al señor Kukan. Ďakujem. Rád by som sa teraz ujal slova a poďakoval pánu Kukanovi za odvedenú prácu. Čo sa týka politiky južného susedstva, myslím si, že trošku obchádza eh, ako keby po prstoch eh, okolo niektorých mm, záležitostí, ktoré sú takým horúcim zemiakom. Ja myslím, že nesmieme zabúdať na konflikty medzi palestíncami, alebo na konflikty na západnej Sahare, na situáciu v Sýrii, v Líbii. Preto sme predložili niekoľko pozmejúcich návrhov a chcem zdôrazniť niekoľké z nich. Myslíme si, že je dôležité, aby schopnosť tohto regiónu a vzťahy so Sýriou boli istým našim zameraním a zvláštny vyslanec musí pokračovať vo svojej práce. Nesmieme odvracať oči o takých veci, aké sa udeli napríklad v Palmyre, ani od toho, že niektoré krajiny dodávajú zbranie hráčom v týchto konfliktoch. Často v Iraku, v Syrii a ďalších krajinách robíme len to, čo pred nami naznačili iní alebo robili iní. Saudská Arábia, Katar, Turecko jednoducho sledovali to, čo robila USA, robilo USA a myslím, že to nie je dobrá politika. Potrebujeme tu stabilitu. Ja som Španiel a verím, že treba zabezpečiť, že západná Sahara už bude oslobodená od okupácie a Maroko musí sa začať rokovať s frontom Polisario, aby toto všetko mohlo sa ukončiť. E, ja by som zopakoval, hovorí pán Milan Mon, to, čo som hovoril v predchádzajúcich rozprávach s pánom Kukanom. Súhlasím so všetkým, čo vysvetlil. 600 e, pozmeňujúcich návrhov, to je naozaj veľa práce, ale on je naozaj skúsený a odhodlaný, takže určite tá správa dospeje ku koncu, k starnému koncu. Chcem poukázať na dve veci. Poprvé, a tu súhlasím s pánom spravodajcom, v tom, že potrebujeme jednotnú politiku susedstva, potrebujeme dve dimenzie, ale nemôžeme stanoviť tak, ako niektorí to chcú, odlišné politiky susedstva podľa toho, o akú krajinu ide. Článok 8. Susedstvo má dve dimenzie, ale nie dve odlišné politiky susedstva podľa toho, či nejaká krajina je na východe a iná na juhu. Diferenciácia je potrebná, odlišenie je potrebné opatrenia e, ušiť na mieru treba, tak ako povedal pán Kukan, uvedomiť si na ozajstnú situáciu v terénu a potreby jednotlivých krajín a musí to byť s nimi dohodnuté. Nesmieme im nič e, ukladať ani mať absurdné politiky. Politiky musia byť realistické, žiadne chiméry. A treba si vypočuť východné krajiny a krajiny okolo Stredozemného mora preto má takú závažnosť aprílová, aprílové zasadnutie v Barcelone a bolo by dobre, keby sa konala každý rok a nie raz za 8 rokov. A máme tu aj ďalší aspekt, význam bezpečnosti. Pán Kukan o tom hovoril. Je to aspekt, na ktorý sa nesmie zabúdať v politike susedstva, ani sa nesmie zabúdať na pristahovalectvo. Pán Kukan by mal zapracovať tento problém, migračné toky, je potrebné, aby sa nejako riadili, aby to bolo rozumné a aj otázka rozvojovej spolupráce. Je dôležité, aby migračné toky boli riadené, aby nedochádzalo k takým tokom, ktoré by ohrozovali bezpečnosť. Myslím si, že je treba tieto otázky migračné toky zapracovať aby oba brehy Stredozemného mora spolupracovali a tiež e, východné oblasti. Je dobré, že sa hovorí o more for more, viac sa viac, pretože je to, nemá to byť politika sankcií, takže myšlienka viac za viac je výborná. Má sa pomáhať krajinám pri reformách. Tam zohľadňujeme naše záujmy a aj ich pokrok a ich potreby. Ďakujem. Týmto ukončujem rozpravu k tejto téme. Pán Kuka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Stručne by som poďakoval zástupcom politických skupín aj jednotlivým kolegyňam a kolegom, ktorí sa zúčastnili, ktoré sa zúčastnili na tejto diskusie. Pozbudilo ma to. Zdá sa mi, že každý by chcel pozitívne prispieť k tomu, aby vznikla dobrá správa, ktorá by reflektovala maximum maximum toho, čo je možné v Európskom parlamente a e, razantnosť, rozhodnosť Európskeho parlamentu, ktorý koordinuje susedskú politiku. Na začiatku som spomenul, že vďaka tomu, že je toľko pozmeňujúcich návrhov, je naozaj ťažké všetky zapracovať do kompromisných návrhov. Pán Scholz, pán Semerič trošku požiadali o ďalšie prediskutovanie si niektorých tém ešte pred prípravou kompromisných návrhov a pri stretnutiach s jednými spravodajcami. Som za stretnutia, aby sme našli dohodu, pretože myslím, že rozdiely medzi nami nie sú až také veľké. Jednoducho si to potrebujeme lepšie všetko prediskutovať. V niektorých prípadoch by bolo ťažké niektoré pozmeňujúce návrhy zapracovať. Na začiatku som povedal, že by bolo asi e, veľmi mrhaním času, keby sme začali detailným analyzovaním politiky jednej krajiny, potom ďalšej krajiny. Bolo by v takomto, pri takomto prístupe ťažké dosiahnuť e, vo výsledku niečo, čo by sa dalo vtesnať do stručnej úspornej správy. Preto by som vám poďakoval za vaše úsilie a poprosil o pochopenie i o aktívne diskusie, ktoré budeme viesť spolu, tak aby ste mohli, aby sme my mohli dosiahnuť maximálnu zhodu na tejto správe, ktorá je dôležitá pre Európsky parlament aj pre nás všetkých. Ďakujem. Ďakujeme, pán Kukan. Chcem som vám len pripomenúť, že v Štrasburgu 11. júna budeme o tejto téme hlasovať. Ďalšia časť stretnutia sa bude konať za zatvorenými dverami. Poprosím vás, tí, čo tu nebudú v miestnosti, dáme vám niekoľko minút na to, aby ste